CIA. Ako prvý dostane slovo zástupca rády pán Dela Vedova. Grazie, signor presidente, onorevoli deputati. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dámy a páni, členkyne poslanci. Pokiaľ ide o USA, je to pre nás dôležitý partner, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Avšak existujú tu viaceré obavy, ako aj rozdielne názory, pokiaľ ide opatrenia týkajúce sa boja proti terorizmu, ktoré uplatňuje USA. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak my by sme chceli viesť dialog s USA, pokiaľ ide o túto oblasť. No a dnes diskutujeme o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA. Je tu aktivity, ktoré sa z časti udiali už pred 16 rokmi pokiaľ je prezidenta Obamu, podľa jeho názoru, tieto techniky sú v rozpore s našimi hodnotami a nie sú podľa neho efektívne, pokiaľ ide boj proti terorizmu. To znamená, že mali by sme tu myslieť aj na zverejnenú správu, ako aj na následnú politickú diskusiu, ktorá prebehla v USA. Mali by sme sa poučiť z chýb minulosti, mali by sme to vyhodiť závery pokiaľ ide o boj proti terorizmu, je dôležité, aby sa to e, pohybovalo v rámci pravidel právneho štátu, je dôležité dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, právo týkajúce sa utečencov. Takže toto je veľmi dôležitý prvok v rámci boja proti terorizmu zo strany EÚ. Tajné väzenia CIA Informácie o nich sa zverejnili v roku 2006. Európska únia sa sadzovala za to, aby platil absolútny zákaz mučenia a aby sa zakázali nedôstojné postupy. Zo správy Senátu USA vyplýva, že svojho času sa uplatňovali rozličné techniky, ktoré sa považovali za prístupné. Európska únia v následných rokoch v rámci svojich kontaktov s orgánmi USA viedla dialog, ktorý sa týkal témy boja proti terorizmu a v rámci neho sa vyjadrili viaceré znepokojenia a e, ide o to, že sa má dodržiavať e, humanitárne právo ako aj ľudské práva. Prezident Obama potom formálne program CIA už krátko po začiatku svojho mandátu vlastne ten mandát nechal vypršať a pokiaľ ide o mučenie a e, rozličné techniky vypočúvania, ako aj tajné väzenia zakázal. To znamená, že pokiaľ ide o takéto metódy vypočúvania, označili ich za nepripustné. V roku 2009 Európska únia a USA, a teraz citujem, preverili, preskúmali techniky, ktoré sa týkajú usvedčenia, usvedčovania, vypočúvania, preskúmali a zároveň sa zapodievali hodnotením minulosti a postupov, ktoré sa vtedy uplatňovali, čo je v súlade s úlohou vyšetrenia otázky tajných väzení. Pokiaľ ide o naše základné hodnoty, my sa k ním hlásime a musíme bojovať proti terorizmu, to isté na tom sa zhodneme, ale sme toho názoru, že by sme nikdy nemali nájsť nejaké odôvodnenie alebo sa snažiť nájsť nejaké odôvodnenie pre takéto nesprávne postupy. V priebehu minulosti totiž Európska únia viedla nielen dialog s USA, ale zároveň sa zasadzovala aj za to, aby USA e, vykonali zmenu myslenia, zmenu svojich politík. Európska únia vytvorila určitý rámec, ktorý sa týkal toho, že členské štáty boli ochotné prijať bývalých väzňov z Guantanáma a vychádzalo sa z toho, že to by priviedlo prezidenta Obama k tomu, aby sa z, zavrelo väzenie v Guantaname. To bola ešte správna politika, správny postup a ešte stále čakáme na konečné politické riešenie. Pokiaľ ide o špecifické ozbrojené konflikty, ako napríklad v Afganistane alebo Iraku, Európska únia chce zohrávať dôležitú úlohu v rámci boja proti terorizmu. Tu sa chceme opierať o trestné právo. To znamená, že pokiaľ teroristov je dôležité ich posudzovať z hľadiska e, medzinárodných pravidel trestného práva. To znamená, že tu ide o oblasť, kde už máme dlhodobé skúsenosti, pokiaľ ide o riešenia takýchto prípadov týkajúcich sa aj terorizmu. Pokiaľ ide o informácie o teroristických zoskupeniach, ak ich chceme teda získať, je dôležité uplatňovať iné metódy, ako tie metódy, ktoré sa uplatňovali v týchto prípadoch. Musí existovať predsa aj ďalšie možnosti, ako usvedčiť e, a potom uväzniť teroristov. Pokiaľ ide otázky národnej bezpečnosti, Mm, táto otázka mala ostať v kompetenciách členských štátov, štátov a je dôležité si uvedomiť, že aj pre Európsku úniu ako jej inštitúcie to je relevantná téma, to znamená, že chceme tu spolupracovať a v zásade v prvom rade samozrejme sú náťahu členské štáty, ktoré majú gestiu nad týmito otázkami. My sa riadíme chartu základných práv, ako aj dohovor o ľudských právach a pokiaľ ide o opatrenia pre boj proti terorizmus, tak e, na to dohliada Európsky dvor pre ľudské práva. Potom je tu Európsky súdny dvor, ktorý hodnotí pravidla EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti. Myslíme si, je to celkovo dobrý rámec, ktorý u nás dokáže zabezpečiť to, aby sme to mali primeraný právny rámec, ktorý sa týka boja proti tejto pliage terorizmu. Ďakujem pekne za toto vyhlásenie rady a teraz v mene komisie dostane slovo komisár Avramopoulos. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán predseda rady, poslankyne poslanci. Komisia, ktorú ja tu dnes zastupujem v tejto otázke, podobne ako vy, je šokovaná, pokiaľ je o tieto zistenia špecifického výboru Senátu, ktorý sa zaoberal metodám, ktoré uplatňuje si aj v rámci vyšetrovania. Časť z tejto správy sa zverejnila 9. decembra. Ako iste viete, väčšina informácií je utajovaných. Táto správa vedie k dôležitým otázkam, pokiaľ ide o závažné porušovania základných práv zo strany orgánov USA, ako aj zo strany osôb, ktoré pôsobia v CIA, a to je obdobie z konca roku 2001 až zase do roku 2009. Prezident Obama správne skonštatoval tento týždeň, že kroky alebo aktivity v rámci programu CIA boli v protiklade s hodnotami USA, pričom uznal, že jeden z najefektívnejších nástrojov pre boj proti terorizmu je držať sa hodnot a pravidiel a ideálov, ktoré reprezentuje USA. Toto ho v roku 2009 priviedlo k tomu, aby veľmi jasne odmietol mučenie a pripomínam to preto, lebo tu ide skutočne o otázku mučenia. Je to jednoducho nesprávny postup. Nie je to len nesprávne, je to dokonca trestný čin. A preto by sa to nikdy nemalo využívať No a pokiaľ ide o zistenie Senátu, ešte samozrejme nie je to úplné prekvapenie, totiž pokiaľ ide o existenciu tajných väzení, nutených preletov a zaobchádzanie s väzňami a priznania mučenia v rámci aktivít USA v oblasti boja proti terorizmu. To bolo vlastne e, znepokojujúce už keď sa to dostalo na verejnosť pred desiatimi rokmi. Odvtedy viaceré orgány OSN, ako aj špeciálni spravodajcovia, ako aj Rada Európy, ale aj Európsky súd pre ľudské práva, sa jasne vyjadrili v tom, že odmietli postupy, ktoré sú zdokumentované ve štúdii Senátu USA. Táto inštitúcia sa zaoberala túto, zabral touto tému, Vlastne od začiatku vytvoril sa tu výbor, e, ktorý vykonával vyšetrovanie. Boli tu spravy z vlastnej iniciatívy v počte 2 v roku 2007 a v roku 2012, ktoré odsúdili postupy a vyjadrili nevyhnutnosť, aby sa podporovali, obhajovali základné práva. A my ako Európska únia, sme hovorili viacejkrát USA o týchto témach. Je tu aj výmena listov, listový kontakt, pokiaľ ide aj o radu a boj proti terorizmu, ako aj e, pokiaľ ide o otázky ľudských práv. Pokiaľ ide o štúdiu Senátu USA, je to pozitívny krok, pokiaľ ide o to, aby sa verejne hodnotili e, tieto aktivity a, a, a tak, pra, ktorú uplatňovala CIA. Pokiaľ ide o komisiu, je toho názoru, že je dôležité plne objasniť tieto postupy, a to v súlade s medzinárodnými štandardami, vrátane e, toho, aby sa vyvodila osobná zodpovednosť za tieto skutočnosti. EÚ odsudzuje všetky prípady nedobre, nevhodného zaobchádzania mučenia vo všetkých, tam všetkých okolností a sme za to, aby sa prestalo mučiť a zle zaobchádzať s ľuďmi tak v EÚ ako aj na svete a to je pre nás priorita v oblasti e, politik týkajúcich sa ľudských práv. Komisia viacejkrát zdôraznila, e, že je dôležité vyvinúť úsilie, ktoré sa týka boja proti terorizmu, ale musí to prebiehať takým spôsobom, ktorý bude v súlade s pravidlom právneho štátu. Musíme rešpektovať naše spoločné hodnoty a musíme byť v súlade s našimi záväzkami, ktoré sa týkajú medzinárodného práva. Osobitne to myslím e, medzinárodné humanitárne právo, právo týkajúce sa aj utečencov. Komisia od začiatku konzekventne zdôrazňovala, že všetky obavy by sa, mm, sa týka toho, že je dôležité preskúmať, odsúdiť skutočinnosť, pokiaľ ide o tieto aktivity CIA. Je dôležité, aby sa stanovila zodpovednosť a aby bola možnosť pre obete, aby dostali náhradu škody. Toto sa zopakovalo v spolodnom liste, ktorý poslali všetky členské štáty roku 2013. Tejto zabezpečila komisárka Reding ako aj Malmström. Všetci vieme, že justičné orgány viacerých členských štátov v minulosti vykonali určité vyšetrovanie, pokiaľ je stíhanie osôb, vrátanie agentov CIA, pokiaľ ide o únosy, nútené prelety, nelegálne zadržiavanie, mučenie, ale aj nesprávne zaobchádzanie podozrivých osôb v rámci e, programu CIA, pokiaľ ide o zadržiavanie a vyšetrovanie osôb. Zároveň štúdia Senátu keď sa teraz zverejnila, dozvedeli sme sa z tlače, že pokiaľ ide o zdržiavace centrum Bagram v Iráku, ktoré patrí americkej armáde, bolo zavreté. Pokiaľ ide o väzňov, ktorí boli odovzdaní afgánskym orgánom, boli tam zadržiavaní v roku 2002, a to bez e, súdneho procesu. 136 väzňov avšak ešte stále ostáva v väzení Guantanamo, vrátane väzňov, ktorí nebudú ani súdení a ani zatiaľ e, nebolo rozhodnuté o ich prepustení. Pokiaľ ide Európsku úniu, my budeme monitorovať túto situáciu a budeme hovoriť o aspektoch týkajúcich ľudských práv a boja proti terorizmu. Budeme to riešiť z USA. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Takže teraz rečníci za politické skupiny. Najprv na dve minúty za EPP Monika Holmajer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vítam tu predsedníctvo rady, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o správu, ktorú vypracoval výbor Senátu USA, je skutočne hrozostrašná správa. Prezident doma povedal, že táto správa poukazuje na hrozný postup USA, ohrozuje to meno USA vo svete a ja jednoducho iba 100% s tým môžem súhlasiť. Je to v zásade o zásadnú otázku a tá sa týka toho, či môžeme chrániť naše ideály tým, že budeme presne pošliapávať práve tieto ideály. To znamená, že táto otázka z hľadiska EPP a z môjho osobného hľadiska E, keď sa tým zapodívame, tak naša odpoveď nie, nesmieme pošľapovať naše ideály. Pokiaľ je o základné práva a dôstojnosť človeka, tak tie sú nedotknutelné. Samozrejme, pokiaľ je o ľudskú dôstojnosť, sem patrí aj e, bezpečnosť. A pokiaľ ide o garantovanie bezpečnosti občanov, by sa uplatňovali akékoľvek metódy vrátane mučenia a brutálne metódy vypočúvania. To nie je súčasťou toho, čo my považujeme za prípustné. Pokiaľ ide o waterboarding, tak e, pán McCain hovoril, že mm, Američania mm, ľudí, ktorí sa dopúšťali waterboarding, svojho času odsúdili na dlhoročné tresty a to, čo oni, e, za čo oni odsudzovali iných, jednoducho to nemôžu on akceptovať, aby sa takto postupovalo v tomto prípade. Ja si myslím, že je to silným dôkazom amerického parlamentarizmu, že vôbec sa zverejnila takáto správa. V totalitárnych štátoch tomu e, nedochádza, takže ja to rešpektujem. Každý štát by sa snažil zabrať takéto diskusie a jednoducho obdivujem aj e, členov Senátu, že išiel touto cestu a pevne verím, že Američania sú dostatočne silní a mm, z tejto diskusie vydú ešte posilnení, vyvodia nevyhnutné závery. Ďakujem. Holmeier, vielen Dank. Ďakujem pekne, pani Holmeier. Teraz na 3 minúty za socialistickú skupinu má slovo pani Fajon. Predsedujúci, srčno úpam, da bo rozpráva, ki je pred nami v resnici. Ďakujem pekne. No, dúfam, že tá rozpráva, ktorá teraz prebehne, bude užitočná. Prepačte, že budem taká e, priama, ale chcem povedať, čo vám tieto veci pripomínajú. E, Zaknutý človek bol daný do malej klietky, potom E, e, takletka bola zavesená niekam do e, vzduchu a mm, potom zomrela, pretože tam bolo príliš horúco alebo príliš veľká zima. Ak vám takéto veci pripomínajú a podobné stredovek, tak máte pravdu. To sú veci, ktoré sme sa, o ktorých sme sa učili v škole. Napríklad počas mučenia, ďalší príklad, Zatknutý človek zomrel na e, podkladenie, pretože e, bol e, vlastne nahý Ehm, na zem nejakým spôsobom e, pripevnený alebo priputaný. Ale keď ja vám toto pripomínam tiež stredovek, tak e, to je chyba, pretože toto sú veci presne, ktoré spravila, spravila teraz e, CIA. V minulom storočí bolo podpísané veľa dohovorov, rôznych chart, právnych základov, ústav a tak ďalej. Vlastne tak má každý e, štát na svete také niečo podpísal. Dokonca aj USA podpísalo dohovor mm, o mučení, ktorý zakazuje mučenie aj v takýchto e, núdzových prípadoch a preto na schvál som hovoril o takýchto konkrétnych brutálnych prípadoch, e, aby sme vedeli, o čom hovoríme. A je to nakoniec aj naša chyba. E, už pred 7 rokmi sme prijali uznesenie o aktivitách CIA v Európe. Je to 7 rokov, ale naďalej európske krajiny nepovedia, ako to naozaj bolo. Nikto to nebol potrestaný. Pravda nebola úplne vyjavená. Boj proti terorizmu a dodržovanie ľudských práv to nemusí byť e, nutne e, to nemusí byť nutne veci, ktoré sú e, navzájom v opozícii. A pokiaľ sa takéto praktiky, takéto mučenie používa, E, zo strany ECI, tak je to proste nehodné demokracie. A preto my požadujeme, aby e, prešlo alebo vykonalo sa plné e, šetrenie. Pričom bezstresnosť je neakceptovateľná, takisto tváriť sa, že sa nič nestalo a že nás sa to netýka. Chceme opatrenia, ktoré zagarantujú, že budeme môcť monitorovať prácu spravodajských agentúr. Dúfame, že opatrenia budú prijaté takým spôsobom, aby sme zabezpečili, že takéto niečo sa už v Európe nikdy nezopakuje. Vážení kolegovia, niekedy je veľmi ťažké akceptovať pravdu, ale potrebujeme a zaslúžime si ju vedieť. A takisto máme e, povinnosť, aby sme túto pravdu podali e, povedali našim občanom. Musíme sa k tomu postaviť tvárou, pretože ako inak môžeme e, zabrániť e, tomu, že aj nás jedného dňa budú mučiť takisto. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí skupina ECR a v tomto eh, výmene eh, vystúpi pán kolega Demesmaker. Bijzondere interesse gehad voor het overbrengings- en detentie. Mm, ďakujem pekne. Ako dobre eh, viete, tak Európsky parlament sa vždy venoval tejto téme politiky, teda špecifické politiky CIA a takisto aj téme transportu zo strany CIA jednotlivých väzňov. poslednom volebnom období sme mali 6 uznesení, e, ktoré sme prijali k tejto téme. Americký kongres takisto e, povedal a vyhlásil, že aj niektoré e, členské štáty EÚ do tohto procesu boli zaangažované, napríklad Polsko. A Američania a ich postupy, ich praktiky boli takýmto spôsobom spochybňané. Myslím si, že sa musíme pozrieť na to, čo v tejto oblasti to teraz spravila Európska únia. My hovoríme, že obhajujeme e, hodnoty, e, demokratické hodnoty, ľudské práva a tak ďalej, ale tieto treba obhajovať nie iba u nás, ale aj v tretich štátoch. Už sme naše, e, našu históriu viackrát spomenuli, ale myslím, myslím si, že tieto hodnoty sú dôležité aj pre nás, aj pre našich spojencov. Takže treba mať istú rovnováhu medzi ochranou spoločnosti a medzi obmedzením osobných e, slobôd. Tá rovnováha musí byť nastavená správne pri tomto boji proti terorizmu. V Pakistane, v Iraku, v Afganistane, v Sýrii teroristi sa spájajú a stávajú sa čoraz e, silnejšími, e, <clears throat> dopúšťajú sa čoraz väčších zverstiev a práve preto nám vstúpa aj riziko toho, že aj nás v Európe zasiahnu. Napriek tomu ale musíme naďalej rešpektovať aj ľudské práva, E, práva, aby sme mohli si zachovať dôveru e, európskych občanov v európsky e, systém, ale tú dôveru strácame, pretože spolupracujeme so CIA nekritickým spôsobom. Musíme proste tieto postupy ukončiť, pretože nedodržajú, nedodržajú naše hodnoty. Ďalej za liberálov Sophie Intfeld. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprvé chcem sa poďakovať pani senátorke Feinstein e, za to, že <clears throat> pripravila tú správu ešte predtým, ako sa Senát vlastne zmenil, čo týka obsadenia. To je, myslím, vec, ktorá nám e, pripomína, pani Holmajerová to veľmi dobre povedala, že aký je rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou. To je proste tá e, transparentnosť a morálna autorita. My na celom svete nie sme E, imunní od týchto tendencií. Všetci máme takéto násilie niekde v nás prítomné, ale čo nás odlišuje, to je to, že je tu istá e, transparentnosť a že keď niekto niečo spraví, tak bude za to potrestaný, pokiaľ je to e, nemorálne. A <clears throat> práve preto by mali všetky politické skupiny trvať na tom, že aj Európska únia má e, jasne pomenovať, transparentne pomenovať, e, čo v tomto procese spravila. My ukazujeme prstom na Američanov, ale to neboli Američania, my sme im pomáhali v týchto aktivitách. E, som rád, že Polsko to, som rád, že konečne Polsko to priznalo, ale tých krajín je oveľa viac. Na to netreba zabúdať. Máme veľa krajín, ktoré sú veľmi blízkymi spojencami USA a tie sa ešte k tomu nepriznali. Čiže to, čo tu hovorí napríklad talianské predsedníctvo, to sú úplné všeobecnosti a vágnosti, veď e, Taliansko je krajina, ktorá e, vlastne stíhala e, agentov e, CIA, dokonca viac ako 20, usvedčili ste ich. Čiže budete trvať na tom, že má dojsť k extradícii e, týchto amerických občanov, že budú e, súdení a e, uväznení. Veď takto je vec, ktorá sa nemôže len tak uzavrieť, pokiaľ osoby to zodpovedné nebudú, nebudú za to potrestané. Preto my sme demokracia, alebo demokracia a tí ostatní nie. To nás predsa odlišuje. Potom prečítal som si v správach alebo v médiách e, e, vyjadrenie predsedu alebo rejiteľa Insenu, spravodajského centra Insen, čo je niečo ako prvá alebo také začiatky spravodajskej služby EÚ. A on povedal, že nie je jasné, či tie informácie, ktoré Insen dostáva, E, bolo získané cez mučenie alebo nie. Čiže my sme, my tu máme európsky orgán, e, ktorý dostáva nejaké informácie z tretich e, štátov, ktoré možno boli získané mučení. On to možno teda nevie, ale v tom prípade my by sme to mali sa snažiť zistiť. Mali by sme konečne vedieť, aké aktivity INSEN vykonáva. Mali by sme ich primeraným spôsobom aj kontrolovať, toto spravodajské centrum. Ďakujem pekne. Akceptujete e, modrú kartu od Karima? Ďakujem pekne. Ja e, sa chcem poďakovať pani Indveld, že akceptuje moju otázku. Chcem sa spýtať, akceptujete to, že to, čo rada tu dnes e, povedala, hoci tie slova zniejú veľmi sladko, tak de facto sú veľmi neskoro povedané a veľmi málo je toho, čo je tam povedané. Ja v roku 2005 som tu stál eh, v parlamente a s predsedníctvom rady v ten deň som eh, spomenul tému, že eh, centra nezákonného dodržiavania boli, operovali alebo fungovali v Európe. Vtedy sme nič nepočuli, žiadnu, žiadnu garanciu zo strany rady, že sa to bude nejako prešetrovať. Iba sa tomu nejako chceli v zásade vyhnúť alebo nejako odviesť e, diskusiu na inú tému. Čiže vy by ste li súhlasili e, s tým, e, že už nie je možné takto sa iba um, že takým spôsobom sa už dá postupovať ďalej? Áno, súhlasím, pán poslanec, s vami. Nestačí, čo tu rada povedala. Ja nechcem hovoriť iba o talianskom ministrovi. Proste nestačí, keď členské štáty hovoria o právnom štáte, ľudských právach, demokracia, nejakých zákonoch. Pre takéto zákony sme to mali aj v minulosti, akurát ich ste vy nedodržali. Čiže ľudia, ktorí nedodržiavajú zákony, aj keď sú to vlády, e, musia byť e, brané na zodpovednosť. Takže áno, pán poslanec, súhlasím s vami. Thank you very much. Ďakujem. Für die Fraktion der ähm, Linken spricht jetzt... Za GUE, teraz pani Cornelia Ernst. Ďakujem pekne za slovo. 6700 strán hrôzy, bytie, odopieranie z pánku, naťahovanie e, rôznych častí tela. Boli tam väzni, ktorí 183 hodín nemohli spať, waterboarding, potom nútené vyžovanie cez rektum, Skutočne to pripomína najhoršie diktatúry, ktoré právom kritizujeme a na rozdiel od týchto diktatúr e, USA zverejnil túto správu, to je dobré, ja si to skutočne vážim, ale zároveň podpísali aj dohovor OSN, ktorý sa týka zákazu mučenia a keď teda americká vláda podporuje nejaký program, kde sa pripúšťa systematické mučenie, tak jednoducho je to etická morálna kríza USA, ak vôbec niečo takéto pripustili. Dámy a páni, mučenie nezaberá, nikde ten, kto e, nás využíva mučenie, bráni vyšetreniu, je to nedôstojné, morálny úpadok a preto polutovanie kritika nestačí. Je dôležité, aby mučenie sa zákonom zakázalo všade. My požadujeme e, právnické spracovanie tejto veci. Ja som rada, že Gregor Gizi, ktorý vedie lavicu frakciu v Bundestagu, vlastne podal žalobu proti Georgeovi Bushovi. Zároveň ide o určité veci týkajúce aktivície aj v Litve a v Polsku. E, je dôležité vyšetriť túto vec. Potom ide o britské tajné služby Máme sú ďalšie tiež nejasné otázky. Potom Guantanamo, dôležité zrušiť tieto väzenia a je dôležité, aby sa v takýto praxi nepokračovalo. Ďakujem pekne kolegyne Ernst teraz na 2,5 minúty. Za zelených má slovo Eva Žuli. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pán štátny tajomník, pán komisár, vážení kolegovia, Pán komisár, počas vášho vypočutia v parlamente ste na môj veľký údiv priznali, že nepoznáte ten dokument a ja teraz s radosťou konštatujem, že je to inak, pretože uznajme to. Je tu 600 strán e, správy Senátu, ale nie je, v, nie je v nej nič nové. Sú to len potvrdenia spolupráce európskych vlád a existencie väzenia na, Euró- na území Európskej, Európskej únie. Taktiež sa to hovorí o hrozných praktikách mučenia, potvrdenie o tom, že štátne tajné služby musia byť naozaj extrémne kontrolované a ich činnosti potrestané. Potvrdzuje sa tu, že základné ľudské práva nesmú byť obetované v mene nevyhnutného boja proti terorizmu. Vydanie tejto správy vyzýva k novej etape mobilizácie aby sme dosiahli skutočnú medzinárodnú justíciu. Hĺbka týchto zločinov nás núti naozaj zvažovať aj právne aspekty. Nezabúdajme na to, že aj niektorí v lídri z EÚ priamo spolupracovali e, v tomto programe, ktorý vedol transparentnosti a tie dopady tu vidíme. EÚ a jej členské štáty musia prijať zodpovednosť a uľahčiť právne trestné stíhanie. Európsky parlament musí naďalej pokračovať svojej v práci, e, bojovať za transparentnosť, aby sme naozaj docielili pravdu. Výbor Libe sa musí dostaviť na miesta tajných väzení. Teraz musíme potvrdiť, že vieme, že boli po, po, že boli poškodené základné práva EÚ a taktiež článok 607 zmluvy o fungovaní Európskej únie treba uplatniť. Treba uplatniť príslušné sankcie. Nezabúdajme na to, že teroristi chcú len jednu vec a to je deštrukcia režimu hodnôt, ktorý predstavuje demokraciu. Keď, ich budeme, keď budeme s nimi bojovať metodami, ktoré sú e, zákonom zakázané, tak sme taktiež akýmsi pobočníkom e, logiky terorizmu je veľmi dôležité, aby tento program bol transparentný, aby odhalil pravdu. Je to boj za naše hodnoty, je to boj za posilnenú demokraciu. Teraz za e na 1,5 minúty má slovo Laura Ferrara. Grazie, presidente ci sono due aspetti legati alla relazione del senato. ďakujem pán predseda. Zo správu amerického senátu ohľadom používania mučenia zo strany CIA sú tu dva aspekty, ktoré musíme zvážiť. Ten prvý sa týka schopnosti sebakritiky zo strany amerických demokratických inštitúcií. Taktiež tu ide o citlivé otázky ktoré by sme pokojne mohli kvalifikovať ako otázky národnej bezpečnosti. Nie je však možné, aby sme zatvárali oči pred tým, že sa tu naozaj porušujú ľudské práva. To je totiž nepriateľné a to je druhá časť mojej úvahy. Pokiaľ niekto chcel obhajovať mučenie ľudí polozdených, e, podozrivých z terorizmu. Nemôže, to nemôže byť ospravedlnené ani počas mieru, ani počas vojny, pretože mušenie nielen e, porušuje právo na integritu. Mučenie v žiadnom prípade nemôže byť považované za nástroj, ktorý prispieje k nájdeniu pravdy. Správa amerického senátu svedčí o celom rade zneužívania a klamstiev, ktorými sa CIA vyznačovala. Zo strany amerických orgánov je tu istá nejedno, nejednoznačnosť. V tejto správe sa seriózne popisujú konkrétne detaily, avšak nie sú tam žiadne odporúčania, aby boli vinníci, ktorých mená sú tam uvedené, potrestaní. Je dôležité, aby Európska únia sa zamerala na e, spoluprácu členských štátov so CIA a aby sa EU pozrela aj na to, či tu boli tajné väzenia, ktoré CIA využívala. Je potrebné to vyšetrovanie viesť transparentne a neponechať e, priestor bez trestnosti. Takže vy ste dostali 1,5 minúty a teraz ten čas vypršal a teraz sa nezaradených dostane slovo Kristýna Morvaj tiež na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, ja som naozaj veľmi rada, že Európsky parlament sa natoľko venuje porušovaniu ľudských práv zo strany Spojených štátov. V tejto chvíli hovoríme o mučení a o e, zadržiavaní bez súdu. Pred pár mesiacmi sme hovorili o Edwardovi Snowdenovi a škandále tajného sledovania informácií. To bol problém. Potom tu bol problém e, zabíjania prostredníctvom dro, dronov. Boli zabití civilisti. No povedzte mi prosím jednu vec. Pokiaľ vás tak veľmi hnevajú Spojené štáty, prečo sa s nimi chcete tak veľmi priateliť? EÚ kráča ruka v ruke so Spojenými štátmi aj z ekonomického hľadiska. Pokúšame sa podpísať dohodu o voľnom obchode, čo sa mimochodom odohráva za zatvorenými dverami, no a taktiež z politického hľadiska. Európska únia reaguje na situáciu v Spojených štátoch, čo Európu privádza do studenej vojny, čo môže viesť k reálnej vojne s Ruskom. Pokiaľ sa vám nepáči porušovanie ľudských práv, a som rada, že sa vám to nepáči, no ale nemali by sme si potom vybrať lepšieho priateľa, než sú Spojené štáty? U nás v Maďarsku teda Maďar, moju krajinu Maďarsko, či aj celú Európu treba chrániť pred možnou studenou, či aj reálnou vojnou. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Teraz e, individuálni rečníci, tu budem musieť byť prísnejší, pokiaľ ide o rečnícky čas, keď máme veľa rečníkov, ako prvý Kristian Prejda na dve minúty chestiunea folosirii torturii de către cia. pokiaľ ide o mučenie zo strany cia to je naozaj téma ktorá rozdelila verejnú mienku v spojených štátoch a trvá to už viacero rokov. zverejnenie správy senátu mm, ku ktorému došlo minulý týždeň potvrdilo to rozdelenie ktoré existuje aj na úrovni americkej politickej triedy. demokrati a republikáni sú naozaj zásadne rozdelený, pokiaľ ide o jednotlivé otázky. Správa naozaj správne popisuje to, čo sa stalo. To je jedna otázka. Druhá vec. Či bol ten postup správny? Dokonca taktiež e, zvažujú, či tá správa mala byť zverejnená vzhľadom na možné dopady v oblasti bezpečnosti. Všetky tieto otázky boli vyzdvihnuté a v tejto chvíli ešte nemáme zo Spojených štátov jasnú odpoveď, nemáme jednotný názor, ktorý by sme mohli e, pre, e, prijať. Chcel by som osobne zdôrazniť, že ja sa blížim k stanovisku Johna McCaina, republikánskeho senátora, ktorý hovoril, že treba zverejniť správu, ale ktorý kritizoval praktiky CIA hovoril, že to môže ovplyvniť bezpečnosť amerických občanov. A ja si myslím, že to, čo povedal, bolo veľmi inteligentné. Povedal, citujem, postupovali sme nesprávne, e, spôsobili sme chyby, musíme ich napraviť a musíme sa zaviazať, že už ich nikdy nezopakujeme. Konec citátu. Dnes už nikto nemôže povedať, že tieto praktiky, ktoré boli e, označené v správe, naďalej pokračujú. Bola to epizóda, ktorá patrí minulosti prezident Obama ukončil e, tento vyšetrovací program v roku 2009 a zo Spojených štátov jasne vyplýva, že je tu vôľa vyjasniť situáciu. A ja si myslím, že práve toto by sme si by sme mali zjať na vedomie. Je veľmi dôležité, aby, aby všetky, všetky, všetky politické strany analyzovali svoje vlastné činnosti. Ďakujem pekne. A teraz pani uh, Ďakujem pekne. Kto si vypočul slova rady, mohol by získať dojem, že u nás je teda svet v poriadku. Ale to vôbec nie je pravda. Múčenie USA to sú odporné zločiny, na ktorých sú spoluvinní eh, aj spolovinné štáty EÚ. Napriek všetkým pravidlám mm, medzinárodného práva si aj múčila všade na svete ľudí aj na území EÚ si aj neustále tvrdila, že takýmto spôsobom získava cenné informácie, ktoré sa týkajú zabránenia teroristických útokov, čo je klamstvo. Ale nezávisle od toho, mučenie nie je žiaden prostriedok na boj proti zločinu, ale je to vlastne sám o sebe zločin. Mučenie e, vypoveda veľa o hodnotovom systému. My sa zameriavame na ľudskú dôstojnosť, to je cieľom, centrálom, nášho úsilia, to nás odlišuje od fundamentalistických extrémistov. To znamená, že pokiaľ ide o prevenciu a objasnenie teroristických činov, musíme hovoriť tak povedať iným jazykom ako používanie násilia, alebo ináč by sme poskytli argumenty extrémistom a bola by to aj naďalej nenávisť proti demokracii. Takže to nie je len otázka morálky, ale jednoducho aj medzinárodného práva. Mučenie nie je nikdy povolené, mučenie musí byť e, stíhané každým štátom a je skutočne hambou pre Európu, že štáty EÚ zavreli obidve oči, keď išlo o nelegálne transporty väzňov alebo keď išlo o poskytnutie vôbec takýchto väzení. Už v roku 2007 Európsky parlament požadoval e, rozsiahle objasnenie týchto vecí, zatiaľ bez úspechu. Kto vlastne nariadil, aby aj občania EÚ boli zadržiavaní, unesení, e, boli mučení bez nejakého obvinenia. Až minulý týždeň potvrdili vysoký predstaviteľ Rumunska a Polska, že existovali e, tajné väzenie, kde sa mučilo. Bude to mať nejaké dôsledky? Pokiaľ ide o vlády členských štátov, zdá sa, že nie sú v stave E, to, to objasniť, keď sú zapojení do týchto aktivít. Preto potrebujeme mať spoločné mechanizmy na úrovni EÚ, ktoré zabránia tomu, aby naše členské štáty takýmto závažným spôsobom porušovali zákonné práva EÚ. Múčenie zo strany CIA poukazuje na to, čo sa stane, ak vzniká teroristický režim popri právnom štáte. Nikto nie je pred ním chránený, Práve naopak, naša demokracia ako celok je ohrozovaná. Preto je našou úlohou ako Európanov aby sme zásadne voči tomu zakročili a verím, že komisia v tejto veci je na našej strane. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, ďakujem pekne za presené dodržanie hrečinského času. Teraz na jednu minútu má slovo kolega Krasnodebský. Nech sa páči. Pani prevodniča. Ďakujem, pán predseda. Fakt, že by v Poľsku mohlo dochádzať k mučeniu, naozaj pobúril polskú verejnú mienku. Bez ohľadu na bezpečnostné otázky, ktorým možno takúto praktiku ospravedlniť. Hovorilo sa tu o vražde, aj teda, keď hovoríme o vražde tisícov nevinných ľudí. Dnes sa na túto tému vyjadrujú v Polsku aj veľa intelektuálov, ktorí odsudzujú tortúru, pardon, mučenie na území Polska, ale ja by som chcel upozorniť na iný aspekt tejto správy. Sú to dvojaké štandardy. Otázky dôvery medzi spolupracovníkmi. Podľa Senátu CIA nevyka- nevykonávalo tieto činnosti na území USA, ale nerobili to v súlade s polským právom, čiže e, jednoznačne niektorí politici si nevážili dostatočne polskú suverenitu a naše hodnoty. USA e, v z Polsku USA predstavovali slobodu, voľnosť, ale teraz e, naša dôvera bola zneužitá a obraz USA je teraz značne poškodený. Thank you, colleague. For one and a half minute... Ďakujem na minútu a pol pani Cecilia Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda skutočne hrozné. To je to najlepšie slovo, ktoré vyjadruje tieto brutálne metódy, ktoré uplatňovala CIA voči vojnovým eh, väzňom. Odporné, to je asi to slovo, ktoré najviac eh, popisuje eh, postup zástupcov CIA, pokiaľ ide o tieto obvinenia. To, čo sa zistilo, potvrdzuje, že existuje beztrestnosť za niektoré hrozné trestné činy na proti ľudskosti, ktoré vykonáva USA v mene bezpečnosti svojej krajiny. Ale presne tak, ako v minulosti viacej krát, e, ukázalo sa, že táto metóda nedáva zmysel. Bez na, na, na národnú bezpečnosť dosiahnutý výsledok je, e, je, je nejasný. Postup, je, ktorý uplatňovali, je nevhodný, nie je v súlade s medzinárodným právom, musíme to odsúdiť. Zo správy vyplýva, že také štáty ako Spojené kráľovstvo, Rumunsko, Taliansko a Švédsko spolupracovali so CIA tým, že vlastne vydávali e, osoby e, CIA bez toho, že mali záruky, že tieto osoby nebudú deportované. Napríklad Švédsko súhlasilo s tým, aby za ponižujúcich okolností boli osoby vyvezené z krajiny. Jednoducho je dôležité to vyšetriť, pravda je oslobodzujúca, musíme zabezpečiť pravdu, musíme skončiť s beztrestnosťou, zodpovední aktéry musia byť potrestaní a je dôležité, aby sa e, tu prevzala zodpovednosť. Yes. Ďakujem, akceptujete modrú kartu od pána Arnoca, tak nech sa páči. Určite budete so mnou súhlasiť v tom, že mučenie je nemorálne, nelegálne a vždy bude odsudzované. Avšak akceptujete tiež výnimky, ktoré sa týkajú riadneho vyšetrovania. V Spojenom kráľovstve bolo povedané, keď som slúžil, tak sme neboli schopní vykonávať taktické vyšetrovania a dostali sme sa do situácie, kedy už nemáme operatívne možnosti vykonávať, e, pomáhať taktické otázky. Predseda, nemá zmysel, keď máte 30 sekúnd e, a hovoríte tak rýchlo, že prekladateľ nám naozaj veľký problém mm, tlmočiť. Prosím vás, kolegovia, hovorte naozaj takým tempom, aby to všetci mohli pochopiť. Už štvrtýkrát vás o to prosím počas tejto diskusie. Pýtam sa rečničky, či, či pochopila otázku. Nie, nepochopila, takže pôjdeme ďalej. Cecilia, môžete odpovedať na to, čo ste porozumeli, aspoň na tie časti. Ja rada odpoviem, brutalita použitých metód a to, ako boli tieto zdôvodnené, je jednoducho neakceptovateľná a európske členské štáty sa všetky musia spojiť a odhaliť pravdu. Čo sa stalo vo vašej krajine aj to, čo sa stalo v mojej krajine. Toto je pravda a musíme sa na ňu teraz pozrieť. A je teraz e, čas na to, aby beztrestnosť skončila aj v Európe. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalším rečíkom 1,5 minúty Martin Anderson. Ďakujem pekne. Táto e, aktuálna správa Senátu USA, pokiaľ ide o e, metódy v rámci vyšetrovania, uplatňovania mučenia. Chcel by som povedať, že toto zásade nie je nové. Tých 5 techník, ktoré sa uplatňovali, používala ich aj britská vláda, ktorá mlčila 14 írskych mužov, zadržiavala ich v priebehu 4 rokov. Írska vláda potom, sa, potom odsudila a teda mm, sa na Európsky súdny dvor. E, a toto sa udialo v roku 1988. Bolo tam veľmi e, dôležitý prípad e, Írsko versus Spojené kráľovstvo. Ide tu o tieto techniky, ktoré sú neludské a ponižujúce. Americká administratíva odôvodňovala, že potrebujú uplatňovať tieto techniky v Iraku, v Afganistane a Guantaname a podľa aktuálnych informácií z týchto zadriavacích centier sa zistilo, že britská vláda klamala s Európskom súdu pre ľudské právo, pokiaľ uplatňovanie týchto techník a tých 14 mužov boli skutočne mučení. Tieto metódy mučenia boli odsúhlasené na vyššej úrovni vlády a pokiaľ ide o britského ministra obrany Lorda Carensona svojho času, tak vlastne sa iba pred nedávnom Ehm, ukázalo, že vlastne bolo dôležité revíziu tohoto prípadu pred Európskym e, dvorom pre ľudské práva. Ehm, malo by sa zabezpečiť náprava za tieto udalosti a uplatňujú sa tieto techniky v niektorých iných e, krajinách. Chcel by som pripomenúť kolegyňam kolegom, že máme na programe tému, ktorej by sme sa mali držať v rámci našich prejavov. Teraz eh, pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa budem držať témy, takže pokiaľ ide o používanie mučenia zo strany CIA, je tu teda táto správa, ktorá sa zverejnila. Jednoducho je dôležité, aby sme sa tak povedať prebudili aj na úrovni EÚ a som eh, chcel by sa povedať, že pokiaľ ide o skupinu zelených, my sme sa snažili zabrať toto tému už v rámci tých nútených preletov. Takže ide tu o informácie, ktoré by sa mali ešte raz spracovať. Je tu viacero členských štátov EÚ, ktoré boli zapojené do týchto postupov. Vydávali osoby e, CIA, ale jednoducho neprejavili záujem o túto tému, o vyšetrenie. Ale myslím si, že táto diskusia o tejto téme tak túto vnímam ako určite nový začiatok, aby sa mohli aby Európsky parlament mohol vyšetriť aj to, do akej miery boli zapojené štáty EU, pokiaľ ide o tieto praktiky. Ďakujem pekne, som rád, že ste držali časový rámec ako aj tému a teraz Konstantinos Papadakis na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o túto správu a o používaní mučenia, mučenie je neprípustné pokiaľ ide o USA. Myslím si, celkovo majú dlhú históriu, pokiaľ je rozličné chunty, uplatňovanie mučenia a rozličných vyšetrovacích techník. Pokiaľ ide o EÚ, my sa prezentujeme ako obhajcovia ľudských práv a pokiaľ ide o naše spoločné bezpečnostné politiky, máme tu Europol, Eurojustice, máme tu orgány e, činné v trestnom konaní, a pokiaľ ide o členské štáty EÚ, máme spoluprácu v mnohých oblastiach a v mnohých oblastiach spolupracuje s USA. E, dochádza takým veciam ako odpočúvanie telefónnych hovorov, sledovanie e, internetu a potom dochádza aj k neludským aktivitám ako napríklad uplatňovanie mučenia. Tu ide určité požiadavky kapitalizmu, odhaluje svoju pravú e, tvár, chce vykoristovať chudobných ľudí zneužívať svoje postavenie monopolistu. Myslím si, že je dôležité zvrátiť túto situáciu. Máme teraz možnosti. Ďakujem pekne na dve minúty. Má teraz slovo kolega Elmar Brok. Vážený pán predsedajúci, pán predseda rady, pán komisár, ja si myslím, že skutočne je to veľká vec, čo spravil Senát, a aká je príslušný senátor, ktorý vypracoval tú správu to veľká vec, že túto správu. Na rozdiel od Ruska a Čína, Číny tu vidíme, že USA sú v tej situácii, sú v stave, ak spravili nejakú chybu, aby absolvovali očistný proces. To je ten obrovský rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou. A preto by sme nemali, tak povedať, ešte nadávať na demokraciu, ale samozrejme je správne to, že správneho hľadiska tento postup nebol správny, neopiera sa o žiaden základ, ktorý bol opodstatnený, nedá sa odôvodniť a, a pohybuje sa to v oblasti bezprávia. Je to neludské, musia to kritizovať. A je úplne jasné z tohoto dôvodu, keďže ja sám som mal možnosť naštíviť Guantanamo a som sa mal vyjadriť tejto otázke otvorene. Hovoril som o tom, že takýto postup nie je akceptovateľný, že nie je to v s medzinárodným humanitárnym právom, tak tieto veci musia byť e, kritizované ale poprosil by som vás, aby ste k tomu nepristupovali tak, že vlastne najväčším páchateľom na svete je USA. Musíme sa na to pozerať, je to dôsledok a nemôže to slúžiť ako alibi. Tam e, ide o teroristické akty, ktoré sa, ktoré sa vykonávali e, voči e, USA, takže je tam určitá história za celou touto vecou, to by som chcel zdôrazniť a Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o rovnováhu slobody a bezpečnosti, nie je možné to takto takto nesprávne nastaviť, že sa vlastne porušuje ničia e, ľudské hodnoty. Tu je správna kritika, treba zabezpečiť rovnováhu, preto je dobre byť kritický, ale v tejto súvislosti je dôležité mať aj istú mieru pochopenia, preto ja by som chcel vlastne vyjadriť obdiv voči Senátu, že bola takáto vôľa. Pri všetkých tých dôsledkoch a tej kritike, ktorá sa vyslovila, rozhodli sa aj s touto cestou. To je ten rozdiel medzi USA a mnohými diktatúrami, aj pani Ernst, mali by ste sa vo vlastnej strane porozprávať s vašimi ľuďmi, ktorí pôsobili v štázii a kde väzni ľudia ich tam učili. Ďakujem pekne, pán kolega, súhlasíte s modrou kartou zo strany kolegu 5. Mr. Pett, you have the floor. Pán Pett, máte slovo. Ma jagan Brocki seisukohti selles küsimuses ja... Ďakujem pekne. Ja zdieľam stanovisko pána Broka a mám jednu otázku. Takže pán Brok, čo, ako sa pozeráte na rizika, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu? Vidíte tu nejaké negatívne dôsledky, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, teda to, čo mohlo vyplnúť z tejto správy, napríklad čo došlo k hrozným udalostiam v Pakistane. Aký je váš názor? Ja som sa snažil vyjadriť, že pokiaľ ide o boj proti terorizmu, to je jedna vec, a porušovanie ľudských práv nie je možné to odôvodňovať tým, že ide o boj proti terorizmu, preto tento americký postoj je nesprávny, to sa kritizuje, ale zároveň musíme vidieť celé súvislosti. Herr Burke, Ihre Rede hat... Pán Brok, váš príhovor vyvolal intenzívnu diskusiu, sú to ešte ďalšie dve. Modré karty pani Infeld a od pána Kána. Akceptujete? Takže vypočujeme sa najprv otázky a potom budete mať jednu minútu na odpoveď. Nech sa páči. Pani Infeld. Uh, uh- Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že kolega Brok odmietol uplatňovanie mučenia tejto súvislosti. Je to do istej miery pochopiteľné. Hovorí síce, že boli tam isté okolnosti, Avšak, pán Brok, je pravdou, že aj ak by to bolo do istej miery pochopiteľné, ale toľko rokov prešlo, kde vlastne ľudia mali byť eh, E, mal byť obvinený, mal to byť určitá zodpovednosť a takáto príležitosť sa nevyužila, dokonca aj dodnes. A pokiaľ je otázku spravodlivosti, Američanom sa podarilo vlastne, e, tak povediac, umlčať tých, ktorí prišli s takými informáciami. Napríklad pán ako ten bol väznený a mm, zhodneme sa na tom, že bol dostatok času na to, aby sa napravili chyby, ktoré sa vykonali. Pán, please. Pán Kán, nech sa páči. Pán Brok, ďakujem pekne za váš príspevok. Ako úzky priateľ USA, nemali sme ich požiadať, aby uzavrali Guantanamo Bay? Ďakujem pekne. Ešte jednu otázku tu máme. Kolegyňa Ernst bola oslovená, takže má príležitosť zareagovať. Äh, Súhlasím s mnohými vecami, pán Brok, áno, samozrejme, ale mám jednu otázku na vás. Nemyslíte si, že by si to vyžadovalo nejaké právnické opatrenia, nejaké právnické závery, aby teda tí ľudia, ktorí sú zodpovední za to porušovanie ľudských práv, boli postavení pred súd, aby boli potom súdne stíhaní? Ďakujem pekne, pán Brok, máte jednu minútu na odpovede na všetky tri otázky. Ja? Ty sva... Áno, to, bolo chyba, to bola chyba z minulosti. Áno, musí sa voči tomu zakrotiť. Aj právne na súde, ak sa to preukáže v konkrétnych prípadoch, ale to nemení tú moju argumentáciu, ktorú som predniesol, a že by sa malo právne zakročiť a že by sa malo rozpustiť Guantanamo. Predsa to som hovoril pred 8 alebo 10 rokmi, som to požadoval, nemusím to potvrdzovať, tento môj názor je nemenný. Zároveň musíme si uvedomiť, a to je vlastne tá dvojstrannosť, síce, že ktorý z našich štátov vôbec bol ochotný prijať väzňov z Guantanama, keď e, takúto možnosť núkali USA. Takže musíme si spraviť poriadok, tak povedať, z doma, pokiaľ túto tému. Bolo tu iba pár štátov, ktoré boli ochotní prijať pár týchto ľudí a preto jednoducho e, nemôžeme tu pozrieť pokrytecky. A pani Ernst, e, súdne stíhanie áno. A som toho názoru, že tu by nemali platiť lehoty pre premočanie. a sú ale u nás doma ľudia, kde by tiež nemala platiť celého e, tam mali by sa vyriešiť tie veci z minulosti. Ďakujem pekne teraz na dve minúty. Má slovo Klaus Moraes. Thank you, President. I would say one thing... Ďakujem pekne. Pán Brok jednu vec hovorí. Dobre, tu síce stretlíme sa s pani Feinstein k tomu prešetrovaniu k NSA a bola už vtedy odvážna, aj teraz bola znovu odvážna bola pod veľkým tlakom, pokiaľ ide o to, či vôbec táto správa sa pripraví. Mali by sme si e, uvedomiť, e, aj pán Koja s tým bude súhlasiť, že teraz sa vlastne potvrdilo to, čo sme my hovorili v tom vyšetrovaní z roku 2006, pokiaľ ide o tie prelety e, alebo lety CIA. Teraz je to odlišný kontext, odlišný čas. V roku 2006, keď sme so sekundárnymi zdrojmi prešetrovali túto tému americký senát má aj primárne, ale keď sme my to riešili s tými sekundárnymi zdrojmi, tak boli tam naozaj hrozné e, metódy mučenia. Keď sme o tom hovorili tu v parlamente, bolo to tiež pod veľkým e, tlakom, keď sme my prešetrovali naše e, vlády. Ale e, potvrdilo sa, čo sme hovorili, pretože tie isté e, závery sme mali aj tu e, v parlamente ako v tejto druhej správe. Aj keď bolo to pre nás veľmi ťažké, k čomu sme sa dopracovali, k akým záverom. K tomu istému, čo povedal aj John McCain, čo je republikán človek, ktorý bol mučený. A počul som aj tú modrú kartu, aký je rozdiel e, medzi E, mučením a vyšetrovaním. On povedal, že to je z hľadiska právneho a morálneho e, nesprávne, ale zároveň to neprináša alebo neprinášalo žiadne nové informácie v boji proti terorizmu. A to sú ľudia, ktorí nie sú nejakí e, málo odhodlaní bojovať proti terorizmu. Oni akurát rozmýšľajú a, a rozumejú rozdielom medzi kvalitnými informáciami a medzi nekvalitnými alebo žiadnymi novými informáciami. Čiže treba pochopiť, že to, čo sme my vyšetrovali, sa potvrdilo a to sa ešte nekončí. A dnes máme v Guantanamo eh, Bay eh, ľudí, ktorí sú tam a majú byť eh, slobodní, napríklad Sheikh Mohamed a máme ľudí, ktorí boli mučení, ktorí majú rodiny, ktorí nadalej sú vo väzení, čiže tá hm, história sa ešte nekončí. Sú aj naši občania, aj európsky občania, ktorí sú vo väzení, ktorí boli mučení, my chceme, aby sa vrátili a mali by sme ich aj my zastupovať. Ďakujem pekne. Máme tu tiež modrú kartu od pána Kana. Akceptujete ju? Pán poslanec, nech sa páči. Michael. Ah, got it now. Thank you. Uh, if I can ask... Uh... Ďakujem pekne. Poslanci, ktorí tu neboli v roku 2006, Ehm, prosím vás, vysvetlite nám jednu vec. Vy ste povedali, že sa to potvrdilo, čo sme my tvrdili, že to bolo náročné. Prečo to hovoríte? Ďakujem za tú stručnú otázku. Chcem povedať aj pánovi Kuejovi, ktorý vtedy bol predsedom toho vyšetrovacieho výboru a spravodajca Bokladio Fava, e, eh, talianský europoslanec, ktorý menšia som už je poslancom v talianskom parlamente. To sú poslanci alebo europoslanci, ktorí e, si na pleci naložili veľmi e, náročnú úlohu. A tie tri veľké vyšetrovania, ktoré sme tu mali v parlamente, to je Echelon, e, masívny dohľad a teraz tieto CIA lety v zásade všetky povedali to isté, že máme veľmi nekvalitnú alebo nedostatočnú parlamentnú kontrolu nad, takými, nad takýmito aktivitami. A práve toto veľmi stručne iba dokončím, toto umožňuje tomu, aby e, sme nemohli dobre kontrolovať tie aktivity, ktoré teraz vidíme, a to sú tieto extrémne formy mučenia a potom k tomu e, sú tie správy, ako napríklad teraz e, v Senáte. To je to, čo my musíme napraviť a preto by aj noví poslanci v tomto parlamente mali mať záujem o to, čo, o čom tu dnes hovoríme. Ďakujem pekne. Počas v rámci modrej karty ešte pán Karim. Prijať, príjmate modrú kartu? Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi Morajsovi za prácu, ktorú vykonal v tejto téme za niekoľko rokov. Chcem sa vás, pán Moraj, spýtať jednu vec. Mali sme tu jednu veľkú výzvu a to síce získavať informácie od našich vlastných vlád. Máte pocit, že sme E, sa dopracovali k, kompletným informáciám zo strany našich e, štátov a pokiaľ nie, tak ako môžeme byť uspokojení s tým, že naši občania nebudú v budúcnosti vystavovaní takýmto e, brutálnym postupom? odpoveď. Samozrejme, že nemáme tie kompletné informácie a práve preto hovorím, že pani Feinstein je veľmi odvážna žena, aj Elmar Brock, aj ja, keď sme sa s ňou stretli, sme si uvedomili, že to je veľmi odvážna senátorka. My sme poslanci, keď sme robili to vyšetrovanie o CIA v Európskom parlamente a ľudia nejakým spôsobom vystupovali proti tomu vyšetrovaniu, tak sme si uvedomovali, že vlastne máme dočinenia s našimi vlastnými eh, vládami, dokonca eh, my sme niekedy boli e, z tej istej strany, ako u nás e, bola e, národná vláda. Takže samozrejme tie informácie nie sú kompletné a my sa musíme snažiť dostať ich čo možno najviac. Niekedy to bude zdroj z druhej ruky, ako som už povedal na úvod. Ale musíme na tom pracovať, pretože bez toho, bez tej transparentnosti nikdy pravda nevíde na svetlo sveta. Ale chcem zvorazniť to, E, čo som už povedal, máme naďalej európskych občanov, ktorí sú vo vezení, ktorí sú nevinní a mali by byť prepustení. Preto je to taká e, dôležitá e, téma, preto by všetci poslanci mali minimálne týchto ľudí reprezentovať a bojovať za nich. Olaf Henkel, eine minúte. Hans Olaf Henkel, jedna minúta. Ako dlhodobý člen Amnesty International sme všetci zhrození samozrejme z toho, čo sa, čo sa udialo v USA, čo sa dopúšťali, ale zároveň by som chcel pripomenúť aj to, že boli to samotní Američania, ktorí to dali na verejnosť, bol to Senát, a aj tam, podobne ako tu, sa veľmi kriticky diskutuje o tom, čo spôsobila predchádzajúca americká vláda. Čo ma trošku prekvapuje, je to, že opätovne takto kritizujeme USA. Ja by som bol rád, keď sme mali takúto rozpravu o tom, čo vykonáva ruská tajná služba. To mi trošku chýba. No a ako spoluspravodajca správy o ľudskoprávnej situácii v minulom roku som si uvedomil, že v tejto správe sa zapodívame stále len vecami, ktoré sa orientujú proti USA. Bolo by dobre, keď sme sa zapodievali porušenie ľudských práv v iných krajinách a venovali tomu takúto istú pozornosť. Ďakujem. Äh, äh, Ďakujem pekne. Teraz poslankyňa Angelika Mlinár. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, pán Dela Vedova. My tu nehovoríme o niečom vom, ale stále vyzerám, ako by nás to naďalej prekvapovalo. Veď predsa CIA eh, múči ľudí od roku 2001 takýmto spôsobom. A zistili sme potom o pár rokov, že eh, CIA je zodpovedná aj za tie ilegálne prelety v Európe. Eh, a okrem toho, že to je nedodržiavanie ľudských práv, vlastne vytvára to ďalšiu nepríjemnú skutočnosť, že dáva to ďalšiu motiváciu teroristom e, bojovať. A teraz máme americkú správu, amerického senátu a je čas, aby sme aj my hovorili o tých veciach, ktoré sa stali tu v rámci EÚ členské štáty EÚ v tejto veci nie sú nevinné, tak ako tu už povedali e, viacerí kolegovia, napríklad Cecilia Wikstrom alebo Sophie Infeld. Mnohé členské štáty si uvedomovali tieto postupy. Niektoré ich tolerovali, iné ich podporovali, ako už bolo povedané. Polsko konečne e, priznalo, že to tak bolo, iné krajiny to ešte stále popierajú. A myslím si, že aj iné európske krajiny by mali e, spraviť to, čo spravili Američania, to síce prešetriť, čo sa presne stalo. Tie postupy, o ktorých sme teraz počuli, sú proste nedôstojné e, Európskej únie. Takže žiadam členské štáty, aby e, vytvorili národné e, komisie pre prešetrovanie toho, akým spôsobom dané štáty boli zaangažované do mučenia e, zo strany USA a CIA. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu GUE pán poslanec Chrysogonos. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne tieto neludské postupy, ktoré e aj používala počas e, Bushovej e, vlády v oblasti vyšetrovania väzňov, to je dôkaz toho, že proste tí ľudia nemali rešpekt voči ľudským právam. A teraz platí, že každý rok politické strany v USA si vyžadujú správy o dodržiavaní ľudských práv v iných krajinách, ale pritom samotné Američania samotní Američania nedodržujú dohovor z roku 1994 o nemúčení. A vyzerá to, že my v Európskej únii o to nemáme nejaký veľký e, záujem. Hovoríme vždy o základných ľudských právach, ale e, my samotní sme ich v posledných rokoch e, aktívne nedodržiavali. Napríklad <laughs> prostredníctvom tých rozpočtových škrtov, škrtových deficitov, veď predsa ľudia už si nemajú čím kúriť, prichádzajú o e, pracovné miesto. To je de facto ekonomické mučenie našich e, občanov. uh, deputy Jean Lambert. Ďakujem pekne. Ďalej, jedna minúta, Jean Lambert. Thank You, President. like others, I welcome the Senate. E, ďakujem pekne. Ja tiež vítam správu zo Senátu, ale je mi ľúto, že obe hlavné e, politické strany sa nezúčastnili na tom e, celom e, procese. Hovorí sa, že je jasné, že e, mučenie je zakázané, vieme, aké to necháva fyzické aj psychické šrámy a máme tu aj poslancov v parlamente, ktorí tiež boli obeťami mučenia, môžem vám, môžem vám o tom porozprávať. A ja tiež sa chcem prihovoriť za ľudí, ktorí sú stále v Guantaname. Napríklad Šakama, ktorý bol zatknutý, bol mučený a po 12 rokoch naďalej sa nachádza v Guantaname, pričom od roku 2007 už bolo povedané, že môže byť eh, prepravený inám. Eh, britská vláda podala, že ho prevezme naspäť, aby sa mohol pridať k svojim britským deťom a manželke a ja neviem, ako je vôbec možné, že tento človek naďalej ešte sa nachádza v Guantáname, hoci dve demokratické vlády sa už zhodli na tom, že mal by byť prinavrátený do Anglicka. Ja si myslím, že používanie mučenia jednoducho e, znamená, že my potom nemôžeme od iných ľuďoch vyžadovať, aby oni dodržiavali ľudské práva. Naša reputácia môže byť zachránená iba v tom prípade, ak ľudia, ktorí toto spravili, ktorí sú zodpovední, budú zobratí na e, zodpovednosť. E, ďakujem pekne. Ďalej. Ďalej pán poslanec Buanano. Jedna minúta signor presidente onorevoli colleghi al contrario di tutti i miei colleghi dico che la cina. ja si myslím že si aj dobre spravila to čo spravila treba si e, pamätať, e, čo sa stalo 11. septembra. Čo sme takí pokrytecký? Hm? E, keď islamskí, islamistickí teroristi dokážu spraviť to, čo spravili v roku 2001, e, teraz odsekávajú ľuďom hlavy, čo spravili v Pakistane, čo spravili v Austrálii. Čo si myslíte, v akom e, svete my žijeme proste? E, my takéto praktiky potrebujeme, pretože tí ľudia sú zvieratá a nie sú to v skutočnosti ľudia. Treba proti nim bojovať, Guantanamo musí byť naďalej otvorené, musíme proti týmto ľuďom bojovať všetkými spôsobmi keby vám e, vášmu decku odrezali hlavu, tak stále by ste mali takéto e, e, reči. Zoberte si islamské právo, tam sa hovorí oko za oko, zub, zub za zub. Viete, čo to znamená? Proste politika islamu je politika terorizmu a e, takto jednoducho islam funguje. Dnes Netanyahu povedal, že my sme pokryci. Európa je e, pokrytecký kontinent. 6 e, miliónov mŕtvych ľudí a my rozprávame o Palestíne, to nemyslíte vážne. Ďakujem pekne. Modrá karta po pani poslankyňa Spinelli. Akceptujete to? Nech sa páči. Ďakujem e, pekne. Pán kolega, vy si uvedomujete, že týmito slovami ste implicitne zautočili na viaceré články v základnej charte e, ľudských e, práv a Európskej charte ľudských práv. Podali ste niektoré e, veci, ktoré sú v takomto kontexte absolútne neakceptovateľné. Tu v Európskom parlamente sme parlamentom demokratickej Európy, sme proti mučeniu E, ani vrahov predsa e, nevoláme, že to e, bešty alebo zvieratá. Takže uvedomujete si prosím vás, čo ste teraz povedali? Nech sa páči, pán poslanec, odpovedzte. Áno, ďakujem pekne. Rád na to zodpoviem. Vidím, že tu pekne pokritecky tlieskate, všetci ľudia, ktorí tu sedíte, pekne v teplúčku, nebudete nikdy bojovať za demokraciu. Ja iba hovorím to, že človek, ktorý takéto zločiny e, proste pacha, samozrejme, že sa k nemu nebudeme správať v ručičkách. To je predsa normálna vec. E, nejaké postupy treba voči ním použiť, ináč proti terorizmu sa naozaj e, bojovať nebude a nedá Brigati Rossi, to boli teroristi, ktorí boli v Taliansku. Áno, dali sme ich do väzenia, ale takisto sme sa museli eh, aj inými spôsobmi eh, pustiť do boja proti ním. Takže opakujem, Američania to spravili dobre, tak to malo byť, ak to spravia aj ďalší v boji proti islamistickému terorizmu, tak to je len a len dobre, <laughs> lebo, lebo týchto ľudí sa musíme proste zbaviť. Eh, ďakujem pekne. Ďalej pán Kojo, dve minúty za EPP. Obrigado, Presidente. Sr. Presidente em exercício do Conselho, Sr. Comissário. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem aj pán komisár. V roku 2006-2007 sa parlament venoval tejto otázke prostredníctvom výberu, ktorému som mal tú čest e, predsedať. V tom čase sa niektorí ľudia vyjadrili že nie je možné, aby právny štát, ako je Amerika, by spáchal takéto nelegálne činy. Americké orgány potvrdili, že tieto obvinenia absolútne neboli založené na, na, na realite, že, že a teda vtedy to bola lož, pretože v septembri 2007 2006 sme mali jedného svetka, o ktorom sme nehovorili, George Bush bol prezident Spojených štátov, celému svetu potvrdil, že existoval takýto program a uznal, že existovali tajné väzenské zariadenia a všetky tieto ostatné veci potvrdil, ale opäť e, potom klamal, e, pretože sme videli dôkazy toho v správe amerického senátu. Je to otázka morálnej autority iba reálna demokracia môže priznať svoje chyby a zaviazať sa, že sa tieto už nezopakujú. Pravda vždy vyjde na povrch, keď e, vlády štátov prestanú vytvárať e, prekážky. Ja som v tejto miestnosti hovoril že v žiadnom prípade tajné služby nemôžu e, prekračovať e, základné ľudské práva. E, mučenie nie je morálne akceptovateľné, odsudzujú ho všetky medzinárodné súdy a nie je to ani efektívne. Povedal to sám senátor McCain. Správa je dôkazom, že počas rokov a rokov kontrola Senátu tajných služieb nefungovala. CIA klamala a to nie je pre Európsky parlament priateľné. Je tu požiadavka o modrú kartu. Príjmate? Pán poslanec Otroj. Um, Ďakujem pekne, súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Máme vyšetrovania mučenia a týchto nechutných praktík. Súhlasíte, že je, bolo by zbytočné, keby tie vyšetrovania sa skončili iba tým, že niektorí jednotlivci, nejakí konkrétni zamestnanci budú tak povedať obetovaní e, pričom tí ľudia, ktorí sú to naozaj zodpovední, ktorí pripravili túto politiku, ktorí dali tieto príkazy, tak tí v skutočnosti nebudú potrestaní? Súhlasíte teda, že to by bolo nesprávne a že treba sa dopracovať až na najvyššiu úroveň? Pán poslanec Koelo, prosím, reagujte. Isté, že s tým absolútne súhlasím. Hodnota vyšetrovania nespočíva len v tom, kto učí, že učí zodpovedných, je dôležité, aby naozaj sa dokázalo, kto toto povolil, kto mlčal, aj tí, ktorí tie akty spáchali. Je dôležité, aby sme nezopakovali rovnaké chyby aj v budúcnosti. Toto je základ, musíme sa poučiť z chyb. Obrigado, ďakujem. Pán Weidenholzer. Eh. Sloboda je základom západných hodnot. Ich chrániť je dôležitou úlohou pre každý štát, ktorý sa týmto hodnotám priznáva. Bez pochyb v istých situáciách, za isté okolnosti, e, môže byť nevyhnutné obmedziť do istej miery tieto práva. 9. E, september bola takáto situácia. Tu ide o to, že tieto opatrenia sa akurát e, neprijali primerane ale e, žiaľ sa to prehnalo do takej miery, ako je to potvrdené v tej správe. Takže západná politika bezpečnosti vyžaduje viac kontroly. Zdálo sa istú dobu, ako keby Západ bol neustále v e, mimoriadnej, mimoriadnej situácii a hrozba terorizmu neklesla práve naopak zrástla v nemeckej tlači sa objavilo, že možno, že toto bol najväčšie víťazstvo Osamu Bin Ládena, že USA teraz je vlastne považovaný za štát, ktorý konal nespravodlivo. Musíme s tým súhlasiť, avšak s tým dodatkom, že pokiaľ ide o spracovanie týchto neslovných praktík, väčšinou z amerického senátu ukazuje, že USA nechce byť štátom bezprávia a to je veľmi dôležité poznanie a jednoducho to nesmie viesť k spokojnosti. Práve naopak, musí zo spracovania týchto kritických bodov je dôležité tam pokračovať, aj pokiaľ ide o úlohu jednotlivých členských štátov EÚ. Trestné činy musia byť riešené na súde ako také. To je tá úloha, ktorú nám kladie táto správa. E, e, Ďakujem. A teraz pán Dambasky z ECR, máte minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení kolegovia, zástupcovia Rady a Európskej komisie. Nie je pochyb o tom, že odhalenie týchto faktov e, v správe z USA ktorá hovorila o únosoch a zlom zaobchádzaní, preukazuje, že krajina, ktorá vyhlasuje, že najviac hájí práva svojich občanov a práva ľudí na celom svete, si ich systematicky porušuje. A jedna vec musí byť jasná. Nie je možné jednoducho ospravedlniť takéto aktivity. To by potom mohol robiť akýkoľvek masový vrah. Spojené štáty svetu dlžia seriózne vyšetrovanie a trestné stíhanie takéhoto porušovania ľudských práv a medzinárodného práva. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pán Ivo Weigl z ALDE. Minúta a pol, nech sa páči. Predsedujúci, gospod komisár, ne... Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, dovolte mi na úvod povedať, že on bol naozaj spokojný s vašim prejavom aj s vašim hodnotením, ale rád by som povedal, že keď sa pozeráme na teroristický útok e, na Svetové obchodné centrum sme vyjadrili solidaritu so Spojenými štátmi, ktorá dodnes trvá. No ale potom tu je tá tzv. vojna proti terorizmu. Tá za uplynulé roky vyvolala mnoho otázok, ktoré nemôžeme prijať. Spojené štáty poškodili reputáciu členských štátov EÚ, ktoré sa pripojili k USA. USA nemôžu poprieť, e, že 165 e, e, štátov, ktoré podpísali dohovor o nemučení, tak aj oni to podpísali a preto by bolo potrebné vyšetriť túto situáciu. Justičný systém USA sa rozhodol nekonať a nepotrestať zodpovedných mohli by e, využiť doložku ICC, ktorá umožňuje súd, aby prebral um, dohľad, keď krajiny nechcú reagovať. Medzinárodný trestný súd môže v takomto prípade konať a Spojené štáty urobili veľmi málo. Oni naozaj veľmi málo urobili v prípade odhaľovania situácií porušovania ľudských práv a medzinárodného práva. Nezabudeme ani na to, že Guantanamo ešte stále funguje. Posel. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pán Pablo Iglesias, Gua Engel, Máte minútu. Eh, ďakujem eh, pekne. Eh, tieto postupy držať e, väzňa 100 e, hodín bez e, spánku, vyhražať sa mu, že bude znásilnená jeho matka, pušťať mu nahrávky jeho mučených rodinných príslušníkov. To je, sú strašné veci. Je to, je to hrozné, že takíto ľudia vôbec na svete existujú. E, nie je problém ani ten, že existujú fašistickí poslanci, ktorí aj tu v, poslanc, v parlamente e, obhajujú takéto postupy. Problém je, že títo ľudia sa tvária, že sú slušní ľudia, že sú to slušní politici. Eh, a u nás eh, v Španielsku napríklad máme, máme poslancov z PSOE alebo z ľudovej strany, tí pracovali vo vládach, eh, ktoré spolupracovali pri tom v CIA pri týchto nechutných, nechutných praktikách. To je ten skutočný problém. Pán Korvin Mike, nezávislý, minúta a pol. Ďakujem za slovo, pán Rok, pán Iglesias. Nemajú pravdu. Demokracia je tyrania väčšiny a väčšiny nezáleží na princípoch, na slobode, na ľudských právach. Väčšina chce bezpečnosť, no a tým pádom by sa zhodla aj na mučení, aj na vraždách. Európsky parlament by mal vyšetriť eh, tieto prípady, najmä napríklad polský prípad, pretože polská vláda všetko popierala a tvrdohlavo naozaj e, tvrdila, že v Polsku nedochádza k mučeniu. Polský premiér bol hlavným e, rokovateľom pri prístupových dohôd a v tom istom čase rokoval aj zo CIA tá situácia je oveľa komplikovanejšia, nemám však často mm, teraz všetko vysvetľovať, avšak navrhujem, aby sme zostavili vyšetrovací výbor. Určite budete so mnou súhlasiť. Bardzo, pani pošle. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pán Daniel Buda, EPP. Máte dve minúty, nech sa páči Mulțumesc, domnule președinte <clears throat> atentatele de la 11 septembrie 2001 din. Septembrové atentáty ako aj atentáty v Madride, v Londýne či v Bostone preukázali, že žiadny národ nie je bezpečný a terorizmus môže utrieť kedykoľvek a kdekoľvek a má nepredstaviteľnú silu. Milióny ľudí sú stále v nebezpečenstve. Spojené štáty sú teraz ofenzívne namiesto defenzívnych. Dneska islamský štát e, rekrutuje stále viac a viac adeptov, možno preto, že spoločnosť sa polarizuje a to všetko preukazuje, že bezpečnosť je teraz v nebezpe- bezpečí. Nevinní ľudia sú obete hrozných teroristických činov a tieto hrozby sú aj interné, pretože títo ľudia majú európske pasy. Takže Terorizmus nepozná hranice. My musíme bojovať proti príčinám terorizmus, terorizmu a zjadná zodpovednosť tých, ktorí sú skutočne zodpovední. My v žiadnom prípade by sme nemali sa zmieriť s neludskými postupmi. Mučenie treba v každom prípade odmietnúť. Ďakujem pekne. No a čo sa týka ľudských práv, tak musíme zajistiť bezpečnosť našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán, eh, vy ste takisto, pán poslanec takisto dodržala svoj rečnícky čas, to je veľmi dôležité. Pani Gomeš, ako ďalšia na dve minúty. Firma tudo aquilo que os relatórios do Parlamento Europeu e do... Ďakujem veľmi pekne. Všetko, čo sa teraz potvrdzuje, hovoríme už od roku, do roku 2007, ale objavili sa nové prvky, pre tieto trestné činy CIA, CIA ide o tajné väzenia. No a skutočne sa a ďalší používajú mučenie aj vláda Busha bola podvedená celosvetová verejnosť. Uskutočnili sa niektoré udalosti a Európa spolupracovala s CIA No, treba povedať, kto to je. E, niektorí komplici sa neobmedzili na to, e, pripustili, že lietadla prelietali nad ich e, území a prevážali bez ňou už mnohí dali to, čo parlament, Európsky parlament musí použiť mechanizmus, kde európske štáty sa nebudú zúčastňovať na tomto programe Amerik- Američanov. Aj v Portugalsku sa objavili prvé lety, ktoré týchto tzv. teroristov našli do Guantanama od roku 2011. Boli tam tieto lety, technické prerušenia letov viac ako 6 mesiacov. Je, že to tak, že na portugalskom teritóriu CIA využívala naše územie. Európania sa buď nebránili, alebo boli komplici a podielali sa na tomto programe. No a aj počas týchto medzipristátí sa dialo mučenie na národnom území, napríklad na Azorských ostrovoch. A to musím jasne povedať, tieto hamba od roku 2006 sa robilo všetko, aby sa nespoznala pravda. Kľúčení sa parlamentné návštevy, ale treba pokračovať vo vyšetrovania Európsky parlament, národné parlamenty, boli podvedené s tými zoznamami letov do Guantanama. Ja som to dostala. Už končím. no mnohé vyvinuli sa snahy, no a členské štáty a s tým súhlasili, nepripustili, aby Európska únia mohla tomu jadriť. Barroso bol premiér a bol aktívnym komplicom tohto programu CIA. No a Portugalsko to bolo pripustené, je to nepripustné a je to obrovská hamba. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gomeš, eh, modrá karta, príjmete eh, túto? Akceptujete modrú kartu? Nech sa páči, pán Marinio. <clears throat> Ďakujem pekne, pani poslankyňa, milé kolegyne, kolegovia. Ja myslím, že ktoré hovoríme vždy o ľudských právach, E, sú, sú tým, ktorí hovoria v koncentračných táboroch ako Guantanamo, že existujú také tajné praktiky ako mučenie alebo grajpe a ďalej. Vždy sa nad niekoho uvinuje. No, myslím, že európske krajiny, ktoré to pripustili, e, ktoré pripustili takéto mučenie aj na ich území, by mali byť sankcionované inštitúciami Európskej únie. No áno, sú veľké demokracie, ktoré priznávajú, že sa stali chyby. No, tak to bolo aj v americkom senáte. Európsky parlament to už urobil, no a preto presne si myslím, že by sme mali pokračovať v tejto práci a mali by sme zabezpečiť, aby zodpovední boli, odsúdení nemôže, nemôžu ostať beztrestní, ale tam ľudia, ktorí sa podelili priamo na mieste a takí, ktorí nariadili takéto barbarstva. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz slovo dostáva pani poslankyňa Beatrix von Storch. Na jednu minútu, nech sa páči. To je 6200 strán e, tajných spisov, 500 je zverejnených, no a je jasné, že EUSA brutálne mučili a potvrdil sa jeden, jedno úmrtie. Potvrdzuje sa, že to bolo aj, aj tak nezmyselné. Článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN hovorí, nikto nemôže byť mučený, vystavený mučeniu. Musíme skonštatovať, že poprvé, mučenie patrí do stredoveku a nie do právnych štátov 21. storočia po druhé, ten, kto používa mučenie, musí byť potrestaný. Páchatelia musia byť postavení pred Národné súdy alebo Medzinárodný e, súdny dvor. No a po tretie, preto je najvyšší čas, aby aj USA uznali Medzinárodný trestný e, tribunál a prestali ochraňovať páchateľov trestných činov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. teraz pán poslanec Javier Kousel. Permuj na jednu minútu. Ďakujem pekne. No skutočne je to pekelné, keď sme počuli o tých technikách, ktoré sa používali. A si e používala techniky, slovo technika namiesto mučenia. A to nie je prvá informácia, ktorú sme dostali v parlamente. My už sme prijali v roku 2012 uznesenie, v ktorom sa hovorí o dopadoch tohto programu v európskych krajinách a tiež sa hovorilo o prekážkach parlamentného súdneho vyšetrovania a je hamba, že aj naša krajina spolupracovala na týchto javoch, rovnako ako v Rumunsku, Polsku, Litve, kde boli tajné väzenia. 18 štátov spolupracovalo. My by sme mali teda žiadať ich odsúdenie a predovšetkým identifikovať vinníkov, spolupracovníkov, a postaviť ich pred súd, aby sa nič podobné už neopakovalo, aby boli potrestaní, pretože inak Európsky parlament nemôže hovoriť o ľudských právach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva poslanec Žil Lebreton na jednu minútu. Správa, ktorá bola zverejnená, ukazuje, že Eh, si aj mučilo. To nie je žiadne prekvapenie. Existujú mnohé príklady, ktoré ukazujú, že USA sú agresívnou mocnosťou a treba si na nich dať pozor. Škandál Wikileaks v roku 2013 jasne ukázal, že NSA vykonávali špionážne aktivity proti napríklad Angele Merkelovej alebo prezidentovi Holandovi. V roku 1996 americký kongres rozhodol, že Buton svoj zákon a to je porušovanie ľudských práv. No a aj pokuta 6 miliárd bola uložená BNP Paribas, jednej francúzskej banke, len preto, že spolupracovala so štátmi, ktoré figurujú na čierno zozname v roku 2014 umyselne destabilizovali Ukrajinu s tým rizikom, že sa vyprovokuje vojna proti Rusku koľko provokácií ešte ďalšieho ponižovania musí Európska únia znášať, aby pochopila, že je na čase reagovať a odmietla podpísať transatlantickú zmluvu. Ďakujem pekne, pán poslanec. A slovo dostáva nás pán Čaba Šogor na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, som rád, že bola zverejnená, vznikla takáto správa, ktorá uznáva, že agenti CIA použili mučenie, aby získali informácie od podozrivých, čo je nezlučiteľné s ľudskými právami. Pre mňa tento postup CIA je treba odmietnúť. My samozrejme nemôžeme vylúčiť, že takéto metódy sa používajú aj v iných krajinách a pre mňa je znepokojúce, že niečo takéto sa deje v USA. Ak to chcú, ak si to vyžadujú ich záujmy, tak jednoducho nedodržiavajú ľudské práva. Spravodlivosť v právnom štáte je často pomalá, ale spravodlivosť a dodržiavanie spravodlivosti je vec, ktorá odlišuje demokratické štáty od zbytku sveta. Keď nebudeme dodržiavať naše vlastné hodnoty a normy, tak história 20. storočia nás nič nenaučila. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz poslankyňa Katy Piri zo skupiny SAD na dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, správa amerického senátu ukázala, že CIA v roku 2001 masívne využívala mučenie, to je úplne jasné. Na druhej strane oceánu to viedlo k obrovským turbulenciám, ale v Európe zostáva prekvapivý kľud. Správe sa na to nepoukazuje, ale je jasné, že európske štáty sa podielali, spolupodielali na týchto praktikách. Parlament spolu s Radou Európy zohrával rozhodujúcu úlohu, keď pred niekoľkými rokmi boli predložené dôkazy, ktoré hovorili, že naše vlády sa podielali aj na nelegálnych preletoch, poskytovali európske letiská na lety a tak ďalej. Európska únia, ktorá propaguje právny štát a základné práva v boji proti terorizmu skutočne spolupracovala na hrubom porušovaní ľudských práv. Americká verejnosť dostala k dispozícii túto správu, spracúva sa tam e, minulosť. Ja by som chcela túto možnosť využiť a vyzvať členské štáty. Je na čase začať hovoriť otvorene, čo sa týka spolupráce s CIA. Ide aj o dôveryhodnosť EÚ, ktorá je priekopníkom a bojovníkom za ľudské práva na celom svete. Musíme prekonať túto čiernu kapitolu, nedávnej histórie. A preto vyzývam komisiu, aby vyšetrila porušovanie medzinárodných dohovorov po práci s americkými tajnými službami. Už sme to žiadali viackrát, ale vždy to bolo zamietnuté. V demokracii je to totiž tak, že vlády musia niesť zodpovednosť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa de Kroon na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No, toto je veľmi uh, vec, vec, ktorá uh, vrhla tieň na USA ako bojovníka za demokratickú a, uh, demokraciu a právny štát na tajné služby, ktoré majú chrániť občanov, ako povedal prezident Obama, tak skutočne bol poškvrnený obraz o USA a No a keď eh, proti používaniu osobitných vyšetrovacích a vypočúvacích eh, metód a no keď s tým súhlasíte a s mučením, tak ste rovnaké ako teroristi. Eh, boj proti mučeniu je boj za hodnoty, odôvodnenie asi za podobných teroristických skupín je, že bojujú spravodlivú vojnu proti tyranom No a mučenie, ktoré sa používa v takom rozsahu, ako je to v tomto správe uvedené, tak podporuje tejto skupiny. Takže my musíme vyslať signál, že vysielame signál, že si nevážime ľudské utrpenie a ľudský život. Ženy môžu využiť túto prácu teda správu na to, že na dokázanie toho, že boli mučení. Otázka je, koľko ďalších súdov bude prerušených kvôli odhalenia v tejto správe. No a sú tí, ktorí tvrdia, eh, že čo osvetí prostriedky. No a správa z Washingtonu hovorí, že 51% Američanov vníma mučenie CIA ako odôvodnené a boj proti teroristickým útokom máme dohovor, ženovský dohovor, dohovory OSN proti mučeniu. Nem, nesmieme dovoliť, aby tieto dohovory, ktoré prijali takmer všetky krajiny na svete vrátane USA, aby sa nerešpektovali. Nemôžeme umožniť, aby štandardy humanity v dobe konfliktov boli zanedbávané. Musíme podporovať demokratické štáty, musíme ich všetci uh, príkladom a neklesnúť na úroveň teroristov. Súd musí dostať možnosť zareagovať a zaoberať sa nálezmi tejto správy. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, Silvia Ivan Kaufmann, dve minúty, nech sa páči. A eh, zmiznutie eh, k dlho, dlhodenný a dlhohodinový dlhohodinové nespatie. To sú všetko prakti, prax, to je celá prax, ktorú využíva kto využíva CIA. Ja môžem len súhlasiť s tým predsedom Senátu, vyšetrovacieho Senátu v Spojených štátoch, ale viac ako 6 tisíc, 6 um, tisíc strán Senátu, správy Senátu boli zverejnené. Mnohé časti z toho sú vyčiernené. To znamená, že Eh, diskusia o tom, čo všetko sa udialo, eh, udialo pod eh, kepienkom boja s terorizmom, mnoho o tom nevieme. Celé, celá táto prax a, za, a involvovanie európskych štátov do masívneho porušovania ľudských práv uh, Musíme si jednoducho povedať, že žiadny účel neposvedcuje tie strašné prostriedky, ktoré Spojené štáty používali. E, to je eklatantné porušenie našich práv ale zdvihnutý prst sme ukázali príliš krátko, bez ohľadu na to, či to bola nesprávne, e, nesprávne pochopená lojalita voči spojenectvu alebo tiekli nejaké peniaze. E, my sme nemali prestať, musíme ich musíme eh, dbať o to, aby, sme sa, aby sa nastavila spravodlivosť. Šéf, eh, šéf tajných služieb TAPS eh, pri, povedali až po zverejnení tejto správy, že boli tam, že v Spojených štátoch boli tajné um, väzenia, až v Británii boli tajné väzenia a boli tu určité a, a zistilo sa a v podstate neskôr sa zistilo, že e, podiel britských tajných služieb na takomto vypočúvaní bol vyčernený. Takže všetky členské štáty ratifikovali um, Európsku konvenciu o ľudských právoch, právach a tretí článok hovorí, že nikt nemôže e, porušovať e, ľudské práva osôb, nemôže tu byť žiadne mučenie, nemôže tu byť trest odňatím e, možnosti spať a podobné. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, poprosím zo skupiny EPP pán poslanec Joran Lenars. Na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. ten, tá správa Senátu bola strašným srhunom toho, čo sa tu udialo, udialo s väzňami a do roku 2009 boli tu uvedené strašné príklady um, rektálne zavadzanie mučiacich nástrojov, eh, odňatie spánku na eh, veľký počet hodín. Bolo to všetko odstražujúce príklady, o ktorých sme sa dozvedeli a mnohí takisto povedali, že je dôležitým krokom, že Národný výbor, Národný vyšetrovací výbor zverejnil túto správu. Bol to eh, prvý správny krok, krok k smerom k transparentnosti a je rozhodajúce, keď v budúcnosti sa pôjde ďalej touto cestou a je, bude veľmi dobré a bolo by veľmi dobré, keby bol čo, najbliž, čo najrychlejšie k dispozícii, čo bola čo najrychlejšie k dispozícii celá táto správa, tak aby sme mohli aj my v Európe pokročiť, pretože to množstvo množstvo väzňov, ktorí boli mučení na tzv. black sites, mm, keď e, bol niekto zajatý v Iraku a bol tam držaný, e, niektoré dátumy sa tam falšovali. E, bolo by teda skutočne dobré, aby tu vládla, zavládla vyššia miera transparentnosti, takisto čo sa týka ohrozenia. Tajné služby samozrejme sú dôležité, aby sa garantovala naša bezpečnosť, bezpečnosť našich občanov, ale v žiadnom prípade nesmieme podriadiť ľudské práva tejto práci, aj keď je veľmi dôležitá. Každá diskusia, ktorú, chcú, ktorú chce viesť Dick Cheney a podobný o, o mučiacich opatreniach, už mučenie je neakceptovateľné a koniec. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda a pani poslankyňa Lena Valenciano z SAD. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tento parlament musí e, dostať tomu, čo, čím, sme ho, e, čím sme ho poverili, čo sa dialo v tých rokoch 2006-2007 e, za účelom vypočovania v rámci CIA Ameri- my nemôžeme ovplyvniť americký senát, ale nemôžeme to ponechať len tak. E, tento parlament v rokoch 2006 až 2007 e, toto preveroval. Ja som bola členkou tohto stáleho, e, tohto, tohto nestáleho výboru. Mali sme tu obrovské ťažkosti, hádzali sa nám polena pod nohy a potom ako, ako americký senát neposkytol E, plné znenie správy Európskemu parlamentu, tak by sa tento nestály výbor mal opätovne zainštalovať, e, pretože my jednoducho potrebujeme um, priradiť jednotlivé činy jednotlivým uh, osobám a štátom. Je potrebné stanoviť vynikov a je dôležité, aby sme to urobili, pretože Európania sa na nás pozerajú. A pokiaľ my v tento týždeň hovoríme o ľudských prívach v Sudane, vo Venezuele, v Egypte v rámci naliehavých tém, tak je potrebné, aby sme my takisto dali dobrý príklad. Táto, rozhovor, aby ne, táto rozpráva by nemala byť um, roz, uh, s uzavretím práce, ktorú sme začali v roku 2006 a ktorú sme vlastne do dnešného dňa poriadne neskončili. Pán Brok o tom už hovoril. Ide tu nielen o Guantanamo, a, pretože pokiaľ sa zrušilo Guantanamo a Guantanamo sa zrušili a rozpustilo sa, tak sa nás tiež nikto nepýtal, či s tým súhlasíme. Dobre, teraz začíname procesom Catch aj. Pán e, Michal Boni. Um, to je základ našich hodnot. Myslím, že nie je žiadneho priestoru pre mučenie. Potrebujem mať zodpovedné posúdenie tých praktík, ktoré uplatňuje CIA a vyhodnotiť aj dôsledky týchto praktík. Polské orgány v roku 2002 umožnili, e, umožnili e, vlastne e, uväznenie teroristov, ktoré si aj podozrievalo z terorizmu, alebo zákaz mučenia. Jednoducho bolo nevyhnutné podpísať memorandum, ktoré upravovalo postupy uplatňované v predmetnom väzení, ale na to USA nereagovalo. V roku 2009 sme podpísali dohodu z USA ohľadom určitých pre pravidel, predovšetkom čo sa týka mm, e, jurisdikcie amerických e, predstaviteľov armády, ktorí pôsobia na území Polska. Táto správa amerického senátu e, je povinnou, povinným dokumentom príslušných orgánov USA. Natiska sa však otázka, pokiaľ by v Polsku boli ľudia vúčení Eh, tak potom je to len problém môjho štátu. Každý z nás môže byť konfrontovaný s tým problémom eh, zabezpečenia eh, bezpečnosti občanov. Je potrebné ak máte teda povinnosť bojovať s reálnymi hrozbami, ako je terorizmus, aký arzenál nástrojov môžete používať? Ďakujem. Ďakujem, pani pošle. Ďakujem, pán poslanec. a pani poslankyňa Nikola Kaputo z SAD. Pán poslanec Nikola Kaputo. Ďakujem, pán predseda. E, správa Senátu o mučení e, CIA e, kladie mnohé otázky oblasti ľudských práv. Je e, to možné, je dobré, že sa e, realizoval program prezidenta a e, program prezidenta Obamu, waterboarding alebo ďalšie techniky, ktoré, pri, ktoré umožňujú absolútnu kontrolu nad väzňom bez ohľadu na to, kto to je. Toto všetko sa nesmie už opakovať to sú síce, my si myslíme síce, že sú to, že sú to záležitosti minulosti, ale nie je tomu tak. Pretože je to porušovanie základných pri základných princípov platiacich v Európe predsa nemôžeme, nemôžeme súhlasiť s mučením, aj keď je to v rámci boja s terorizmom. S tým nemôžeme súhlasiť. My e, to nemôžeme, my na to nemôžeme pozrieť, ako keby to bolo jednoducho kolaterál, kolaterálna škoda. Ďakujem veľmi pekne. Pán Karims. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Niekoľko dní dozadu sa pápež Franciskus povedal, že pokiaľ e, Európa nebude ukotvená v rámci svojich hodnot a princípov, tak potom e, to nebude, nedopadne dobre. My môžeme síce e, vyjadriť svoju, svoju ľutosť nad tým, že sa prošujú práva teroristov, ale sú tu, sú tu pištole a samopaly Talibanu, sú tu, eh, my, ne, my nemôžeme jednoducho pripustiť, aby nám zobrali to, eh, čo je pre nás dôležité, pretože oni vsádzajú na našu nulovú reakciu. Nemôžeme si dať zobrať to, čo je pre nás dôležité. My musíme osloviť aj naše vlády. Boli, niektorí išli ďalej, eh, realizovali takéto nelegálne metódy. My dnes ale nemáme žiadne garancie. Naši občania by nemali nikdy zažiť takéto niečo a nám ešte stále chýbajú fakty. My máme to rozhodne pred sebou, vážení kolega. Buď budeme my buď e, to urobíme tak, ako to je podľa našich princípov, alebo budeme potom e, musieť e, znášať konsekvencie. Teraz pán Radoš z SAD, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja e, chcem e, povedať, že e, prehlásenie Rady a komisie musí podporovať dodržiavanie právnosti, rešpektovanie ľudských práv a princípov demokracie. Ja sa veľmi teším, že v Európskom parlamente prakticky vládne jednomyselnosť, aj keď nie je úplne na 100%. E, ehm, ide tu o veci, o záležitosti, ktoré pre niektorých nie sú úplne samozrejme. Ide o ľudské práva, ide o to, aby sme zvážili aby sme to zvážili v rámci vnútornej bezpečnosti. Niektorí to tak robia. No, nevždy sa to dá. Obama jasne povedal, že je to porušenie ľudských práv a že je to porušenie ľudských práv a nemôžeme to rešpektovať. Pán Juanisty, jednu minútu, pán predseda, ide o to, že e, je, bolo to porušovanie ľudských práv, ale ide e, aj o to, ako sa, za, ako sa k tomu postavili jednotlivé e, vlády členských štátov. Boli komplicmi týchto, týchto konaní, týchto počinov. Komisára Európska komisia tiež sa vyjadrili, že mučenie, mučenie sa nemôže diať na území Európskej únie, ale vôbec nemôžno súhlasiť s takýmito opatreniami Samozrejme, čo sa týka Spojených štátov a Obamu, tým sa zabezpečilo, beztre, zabezpečila beztrestnosť. My v Európe máme 28 baskických občanov, a takisto obete v Turecku, ktorí boli obeťami mučení a takisto napríklad tých Baskov odsudil španielský štát. A boli tu boli tu takisto vznesené obžaloby proti Baskom a iným občanom. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem za slovo. 11. júla 2002 Prv, prvé lietadlo USA pristalo v Guantaname s, so stovkou podozrivých teroristov a e, tam ich čakal rok aj pol v izolácii a minimum času trávili mimo svojich cieľ a boli vystavené stredovekému zaobchádzaniu. E, toto e, napadli e, mnohí politici, mnohí novinári. Európsky parlament už veľakrát hovoril o tejto otázke a vyjadril svoje znepokojenie vo svojich uzneseniach. Mnohé štáty však naďalej pokračovali v spolupráci so CIA a akceptovali brutálne metódy. Obana vo svojej volebnej kampani sa vyjadril odsudzivo, odsudzujúco voči takýmto praktikám v Guantaname. Zrejme aj on trpí na prikratku pamäť Mali by sme odsudzovať a už nesmieme ďalej strpieť takéto praktiky americkej vlády. Ďakujem. Pán Avromopoulos, komisár. Ďakujem. Diskusia, e, e, ktorá sa týka e, správy CIA, a samozrejme samotný a predovšetkým samotný obsah tejto správy e, odhalil e, veľmi tvrdú realitu. A je zrejme, e, ako sa máme k tomu postaviť. Na jednej strane treba privítať tú skutočnosť, že takáto správa sa vypracovala, zverejnila. Všetky sily, ktoré sú za demokraciu, odsudzujú E, bezpodmienečne e, e, všetky formy týrania, všetky praktiky, ktoré sú v rozpore s zásadami právneho štátu, s, s dodržiavaním základných ľudských práv, to, praktiky, ktoré potierajú základné hodnoty, ktoré predstavujú e, východiska pre EÚ. Mučenie je zločinom a tí, e, ktorí páchajú zločiny, by mali byť potrestaní. A preto je úlohou členských štátov, aby e, trestali. Zároveň však je potrebné sa postaviť kriticky. V mnohých prípadoch, a to je pravda, sme tolerovali takúto situáciu. A to je neakceptovateľné. Nikdy sme nesúhlasili s takýmito praktikami, pretože potierajú demokratické hodnoty a ľudské práva. Zatiaľ som vo svojej funkcii len krátky čas. Musím však konštatovať, že každý e, e, deň sa presvedčam o tom, že je potrebné rešpektovať a presadzovať ľudské práva. Dnešná rozpráva a, e, a vlastne vyšetrovací výbor amerického senátu, ktorý žiadal e, túto správu, to všetko poukazuje na to, že demokratická kontrola a prieskumy sú veľmi dôležité pre národnú bezpečnosť. Všetky tie praktiky, o ktorých sme dnes hovorili, poukazujú na to, že je nevyhnutné chrániť základné práva. A ako to robiť? Musíme byť na najvyš ostražití, všímaví každý deň. A to je naša spoločná, zdieľaná zodpovednosť. To znamená EÚ e a členských štátov. Predseda Európskej rady určite postupy na úroveň členských štátov vaše názory, kritiku, podnety. Chcel by som však na jednu vec upozorniť súvisí to s tým, že tu e, padli slava, ktoré, e, ktoré, e, ktoré vyhodnotili ako si sumárne obsah tejto správy. V podstate táto správa amerického senátu mala prezentovať, ako fungujú mechanizmy kontroly. A mechanizmy kontroly musia fungovať v demokratickom štáte. Demokracie majú prostriedky a e, organizácie a teda mechanizmy na to, aby dohliadali na dodržiavanie ľudských práv. Chcem poukázať na niečo dôležité, čo e, to, e, to povedal pán prezident Obama. Keď sa ujal svoje funkcie, a citujem, Nechajte tie techniky tam, kde patria, do minulosti. Konec citátu. Niektorí z vás v EP hovorí o Guantaname. E, už sa tu hovorilo o pozíciu, ktorú zaujíma e, USA ku Guantanamu. Ja to <clears throat> zopakujem. Aj my sme za to, aby Guantanamo e, už prestalo fungovať aby to bolo uzavreté. A s týmto, v tomto našom názore sa nič nemení, pretrváva. My sme My sme zásadne e, e, proti tomu, aby v Guantaname boli zadaných podmienok zadržiavaní ľudia, e, často aj deti a ženy Často hovoríme o spolupráci pri boji proti terorizmu medzi EÚ a USA. To je veľmi dôležité pre bezpečnosť na území EÚ. Je to veľmi dôležité z hľadiska náležitej obrany a ochrany našich občanov. Máme e, v tejto sfére dohody z USA, ktoré zakotvujú celý rad iniciatív. To prispieva k účinnejšiemu e, účinnejšej e, forme e, bezpečnosti. E, hovorili sme o ingerencii OSN, hovorili sme o aktivitách USA, samozrejme o našich. Spája nás zodpovednosť za spoluprácu pri boji proti terorizmu, ale za plného rešpektovania zásad právneho štátu a základných ľudských práv, práv utečencov, a plné zhostenie sa medzinárodných záväzkov ktoré majú e, všetci zúčastnení. Samozrejme, my sa vždy vyjadríme aj kriticky e, k e, praktikám, ktoré sú uplatňované USA. A ak narazíme na také situácie, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami EÚ, určite ich zviditeľníme a odsudíme. A Takto je tomu aj v prípade e, e, našich partnerov USA. E, Európsky parlament venuje veľkú pozornosť tejto veci a tak je to správne. Je to súčasťou režimu kontrol, poistiek a je dôležité, aby sa takéto postupy uplatňovali vyváženým, korektným spôsobom. Ako som už bol povedal, Musíme byť bdelí. A Dnešná rozprava poukazuje na to, že EÚ a demokraticky zvolené inštitúcie EÚ sú strážcami základných ľudských práv, dôstojnosti a demokratických princípov. Ďakujem. Ďakujem komisárovi a teraz požiadam pána Dela Vedova, ktorý hovorí v mene rady. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vám poďakovať za veľmi otvorenú, úprimnú rozpravu. Ako som už povedal, treba zaručiť, aby e, podobné zneužitie, o ktorom hovorí v správe Americký senát a o ktorom hovoríme dnes, aby sa to neopakovalo už nikdy, aby ľudské práva boli v boji proti terorizme, terorizmu v plnej miere rešpektované. My ako Európska únia máme čo povedať, hlavne k ľudským právam a boju proti terorizmu v rámci transatlantického vyjednávania. No a videli sme, že sú tu isté obavy, ktoré vyjadrili spojenci a to ovplyvnilo názory Spojených štátov. No a kongres teraz diskutuje o významnej otázke, ako je ochrana a dohľad nad údajmi a dodržiavanie súkromného života. Aj kongres hlasoval proti návrhu zákona, ktorý sa tohto týkal. A Je teda dôležité a bude dôležité, aby Európsky parlament sa tiež vyjadril jasne keď je ochranu súkromného života európskych občanov, keď bude hovoriť s kongresom. Tu samozrejme aj my dohrávame dôležitú úlohu štátom e, východu a štátov Afriky. Treba pôsobiť na tieto krajiny na to, aby mali efektívne mechanizmy kontrol. Ako som už povedal na začiatku, spolupráca medzi EÚ a Spojenými štátmi v boji proti terorizmu to je zásadná téma. Európsky parlament zohráva tiež iste veľmi dôležitú úlohu, kde o výber vhodných nástrojov, napríklad Terrorist Finance Tracking Program, PNR a program proti financovaniu terorizmu. To sú veľmi dôležité nástroje a treba mať efektívne nástroje na ochranu súkromného života a základných práv ako EÚ, tak aj USA samozrejme stoja pred veľkou teroristickou hrozbou, ktorá dnes predovšetkým predstavuje štát ISIS a tí cudzí bojovníci. Avšak teraz sa na to treba povedať aj z pohľadu ochrany údajov a potrebujeme, aby sme vždy rešpektovali ľudské práva. Som si istý, že táto rozprava o boji proti terorizmu a ľudských právach bude ešte pokračovať bude pokračovať tak v parlamente, ako aj na oboch stranách Atlantiku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No, ak sa chcete vyjadriť, v forme modrej karty, tak to momentálne nie je možné. Komisia rada nemusia nemôže byť takto oslovené. Ak chcete vystúpiť niečo iné, nech sa páči. Áno, týka sa tu programu. My sme požiadali radu, aby sa vyjadrila k otázkam, o ktorých sme tu dnes po hovorili. Viem, že rada ani vo svojich úvodoch, ani v záverečných poznámkach nepovedala nič o jej úlohe. Takže ja nemyslím, že to bolo vyjadrenie rady, keď hovorili o strategii CIA vtedy, a keď hovorili o podpore. Takže ja myslím, že rada e, tu ani nebola a nereagovali ani nevyjadrili sa. Ďakujem pekne. To je vaše stanovisko. Podelili ste sa o to s verejnosťou. Rada tu je zastúpená.